je procesom, nie udalosťom. Nemali by sme podceňovať e, e, rozhodnutia, ktoré sa urobili od zavedenia eura, ratifikácie fiskálnej stability, vytvorenie mm, postupov pri makroekonomickej nerovnováhe, mechanizmus stability a v neposlednom rade Banková únia. Ale ako ste povedali vy, pán predseda, veľa sa ešte musí urobiť a ako Mario hovorí tak často, Okrem dosiahnutia bankovej únie a implementácie mm, posilnenej finančnej správy, e, spomeniem ešte z môjho osobného hľadiska e, rozpočet pre eurozónu, to bolo už vlastne rozhodnuté a značný pokrok v kapitálomenovej únie, vytvorenie ministerstva hospodárstva eurozóny, a v neposlednom rade posilnenie demokratickej legitimnosti EMU tým, že tu bude mať posledné slovo Európsky parlament v rámci, kde poslanci budú zastupovať eh, členov eurozóny. Pán predseda, počas môjho mandátu pri eh, vypočutiach v Európskom parlamente eh, som mal veľkú morálnu, silnú podporu pokiaľ ide o cenovú stabilitu a zároveň sme sa angažovali vo veľmi odvážnych nekonečných opatreniach vrátane e, nákupov v mnohých krajinách v roku 2010-2011 e, pred rozhodnutím, e, kto je prijala, prijala ECB pod vedením Mária. Bolo tu dvojitá podpora. Predovšetkým sme museli Eh, dosiahnuť cenovú stabilitu, byť inovatívny a dostatočne odvážny, keď je to potrebné, aby sme čelili zodpovednosti vo výnimočných krízach, v časoch výnimočných kríz. Chcem vyjadriť vďaku Európskemu parlamentu a musím tu spomenúť, eh, že sa pozerám na Eurobarometer a vidím, že dôvera v Európsky parlament ktorú vyjadrujú európske občania, je dôležitá prevažuje nedôveru a je to lepší výsledok, ako vidíme v mnohých prípadoch e, národných parlamentov. Ešte pár slov. Nikto nemôže povedať, e, ako bude Európa vyzerať zajtra, pretože zmeny sú nepredvydateľné. Tieto zmeny sú proste nepredvydateľné. A toto je pravda, pokiaľ ide o dlhodobú budúcnosť Európskej únie, ale pán predseda, budem dostatočne odvážny a poviem, že už teraz vieme, že Európska, Európa zajtražka bude profitovať zo svojej silnej meny z eura, ako aj e, e, z Európskeho parlamentu, ktorý sa teší dôvere. Ďakujem pekne za pozornosť. Slovo teraz dostáva predseda Európskej centrálnej banky, pán Mario Draghi, nech sa páči. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážený pán predseda komisie, vážený pán predseda Euroskupiny, drahý Jean-Claude, vážený poslanci, poslankyne Európskeho parlamentu. Je to naozaj pre mňa veľká česť, že tu dnes môžem stáť a oslavovať s vami prvých 20 rokov eura. Euro je ten najhmatateľnejší dôkaz európskej integrácie, ktorý naši občania dennodenne stretávajú, s ktorým sa stretávajú na každodennej báze. A je naozaj vhodné, že oslavujeme toto výročie práve tu, na pôde priamo volených zástupcov všetkých našich občanov. Počas posledných rokov práve tu volení zástupcovia a lídry, rovnako ako aj volení zástupcovia v iných parlamentoch, veľmi správne počiarkovali, že aby sme zabezpečili ekonomickú prosperitu a stabilitu v dlhodobom horizonte, táto téma je spoločnou výzvou, ktorej dokážeme najlepšie čeliť kolektívne. Spolu sme silnejší. Vďaka jednotnému trhu máme veľmi silný motor udržateľného rastu, ktorý dokáže podporovať a udržiavať naše životné štandardy. Euro zabezpečilo integritu jednotného trhu. dnes sú naše hospodárstva integrované do bodu, ktorý bol nepredstaviteľný v čase, keď sa euro tvorilo exporty z eurozóny narastli o 15 spoločného HDP a treba povedať, že hodnotové reťazce sú dnes všade prirezovo v celej eurozóne. Euro takisto zabezpečilo dve dekády cenovej stability. A to dokonca aj v krajinách, kde niečo takéto bolo až takmer neexistujúcou spomienkou. Stabilné ceny zvýšili dôveru ľudí v hodnotu ich úspor, čo je práve jedna z tých základných podmienok pre prosperitu. Na základe takejto skúsenosti firmy eh, boli ochotné investovať viac a tým aj tvoriť viac pracovných príležitostí. Dnes je väčšina víziev globálnych a dokážeme im čeliť len spoločne. A teda je to práve takáto takéto spoločenstvo, tá schopnosť spoločne čeliť výzvam, ktorá vlastne zväčšuje kapacitu jednotlivých krajín a zároveň aj zachovávať si suverenitu v jednotlivých parciálnych témach. Takúto suverenitu by sme v opačnom prípade stratili v globálnom svete. Je to práve v tomto zmysle, eh, kde spoločná mena dala všetkým členom eurozóny ich menovú politiku a vlastne suverenitu v menovej politike, ktorú môžeme porovnať s pôvodne existujúcimi monetárnymi usporiadaniami. Je to práve až spoločne, keď sme získali hlas pri regulovaní globálnych finančných trhov. Je to hlas, ktorý bol veľmi dôležitý a zásadný pri na novom, novom definovaní globálneho finančného usporiadania po veľkej finančnej kríze. Ale v niektorých krajinách vidíme, že nie všetky benefity eura boli plne e, implementované a plne pretavené do reality. Čiastočne to je práve kvôli tomu, že reformy na národnej úrovni sú nevyhnutné a mimochodom e, tieto reformy boli nevyhnutné v akomkoľvek menovom systéme. Tieto reformy sú nevyhnutné preto, aby zabezpečili udržateľný rast. A to čiastočne aj preto, že ekonomická a menová únia je naďalej nedokončeným projektom. Zaznamenali sme naozaj veľké napredovanie od začiatku krízy, ale máme tu stále ešte veľa práce, ktorú musíme urobiť. A treba povedať, že nie je tu žiadna alternatíva voči budúcnosti, v ktorej všetci budeme pracovať spoločne, tak aby sme dokázali zabezpečiť, že naša ekonomická a menová únia bude stále silnejším motorom rastu pre všetkých člen, členov tohoto zoskupenia. Európsky parlament mal a bude mať veľmi dôležitú úlohu v usmerňovaní a nastavovaní našej európskej budúcnosti. V minulosti sme spoločne s lídrami Európskej únie tu v Európskom parlamente príjmali veľmi dôležité rozhodnutia, ktoré pomohli vytvoriť jednotný trh a zároveň v jeho počiatku aj definovali euro. Dnes všetci žneme plody tohoto spoločného úsilia, vášho úsilia a chceme, aby aj budúce generácie Európanov mohli veľmi podobne benefitovať z týchto našich záväzkov, ktoré príjmame dnes. Dnes je našou povinnosťou dokončiť to, čo bolo začaté pred dvoma dekádami. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne váženému prezidentovi Európskej centrálnej banky. A teraz má slovo pán predseda Európskej komisie, pán Jean-Claude Juncker. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnešná udalosť je prekvapivá. Pripomente si, alebo spomente si, že keď sme zahájili tento proces smerujúci k jednotnej mene, tak niektorí nás považovali za bláznou. a že hovorilo sa, že v žiadnom prípade táto menová únia e, nemôže fungovať. Dnes ich počujeme menej takýchto hlasov poslanci tu alebo inde, novinári všade, profesori práva, hlavne v Nemecku, eh, profesori eh, ekonomických vied v Nemecku, všetci hovorili, že toto je dobrodružstvo, ktoré povedie Európu na pokraj priepasti. My sme ďaleko od tejto priepasti, pretože dnes konštatujeme, eh, že áno a s uspokojením um, že dielo, ktoré sme zahájili pred 20 rokmi, je korunované úspechom. Zásluha patrí tým, ktorí pozerali vpred. Spomeniem dvoch predchodcov v rozličných funkciách luxemburský premiér Pierre Werner, bez ktorého, bez jeho predstavivosti by sa nič neuskutočnili a Jacques Delors, ktorý bol veľkým zástancom európskeho projektu. Mohol by som dodať ďalšie mená. Veľa ale nie až tak veľa, ako si myslia tí, eh, na základe eh, ich presvedčení eh, si mysleli, že toto dielo sa má uskutočniť. Ja patrím k tým, ktorí zastávajú toto dobrodružstvo, ktoré bolo korunované úspechom Jean-Claude Trichet medzi inými a ako predseda medzivládnej konferencii v 91. viedol proces, ktorý nás doviedol k Maastrichtskej zmluve. Menová časť tejto zmluvy je Myslel som si v tom čase, že keď sme podpísali Maastrichtskú zmluvu 7. februára 1992, ja som jediný signatár, eh, ktorý ešte stále politicky žije. A vtedy sme si mysleli, že dynamika jednotnej meny nás eh, povedie k prehlbeniu politickej únie veľké sklamanie, pretože to sa nestalo. Konvergencia, ekonomická a sociálna konvergencia v rozličných členských krajinách eh, eurozóny je ešte stále nedokončená a vždy som si myslel, že e, základnou zásluhou jednotnej meny e, s tým je spojená Európska centrálna banka, pretože v princípe nezávislosti je spochybňovaná, bola spochybňovaná, keď sme začali v januári 91. A dôveryhodnosť jednotnej meny nebola nikdy spochybnená ani trhmi. C'est un français, je ne sais pas lequel. Francúz, Francúz, neviem ktorý. Áno, teraz už viem ktorý. Les grands débats jettent leur ombre. That was yesterday. Uh, to bolo včera. Bez centrálnej banky, A museli sme viacerí bojovať za princípy nezávislosti. Jednotná mena by nebola úspešná tak ako dnes sú tu aj slabé miesta. Ja som bol medzi tými spolu s Delorom a s Mestatom a s ostatnými, s pánom Beregovu, ktorí uh, hovorili o um, hospodárskej správe eurozóny. Je to veľká slabosť, alebo teda neúspech, že toto nie je dokonalé. Nikdy to nebude dokonalé. Mohli sme urobiť viac eh, v oblasti koordinácie hospodárskej politiky, vrátanie rozpočtovej politiky, vrátanie fiskálnej oblasti. Toto je slabé miesto, ktoré pretrváva a nemôžeme sa vzdať, musíme znovu túto debatu obnoviť, pretože je zásadná pre projekt, ktorý je pred nami. politika eurozóny sa často kritizuje a ja to beriem aj osobne, pretože som bol predsedom Euroskupiny v čase najväčšej hospodárskej a finančnej krízy. Áno, e, bolo tu, boli tu úsporné opatrenia, nie preto, že by sme boli chceli potrestať e, tých, ktorí pracujú a tých, ktorí sú nezamestnaní, ale preto, lebo štrukturálne fondy nezávisle od menového režimu, v ktorom sa nachádzame, zostáva kľúčový. A ja ľutujem, že sme prikladali takú veľkú dôležitosť eh, vplyvu Medzinárodného menového fondu. V čase začatia krízy sme si viacerí mysleli, že Európa má dostatočnú váhu, aby odolala bez vplyvu Medzinárodného menového fondu kríze, ktorá sa začínala aby e, Kalifornia v čase ťažkosti a USA sa neobrátili na Medzinárodný menový fond. My sme teda e, mali urobiť to isté. Vždy som ľutoval tento nedostatok solidarity, ktorý sa objavil v čase, kedy nastala grécka kríza. Neboli sme dostatočne solidárni s Gréckom kritizovali sme Grécko príliš a ja sa teším, keď vidím Grécko, Portugalsko, ostatné krajiny, že si našli eh, znovu miesto v európskej demokracii. Mám toho ešte veľa, e, čo povedať. Nepoviem e, všetko dneska, pretože tu chcem ponechať určité napätie aj pre moje pamäte, ktoré musím e, napísať a v ktorých sa to bude spomínať. Zostávam teda toho presvedčenia, že Európska menová únia je politikou mieru a to určite sa potvrdí. Preto by som tu chcel v mene mojej generácie poďakovať tým, ktorí toto všetko umožnili. Euro, Európska menová únia, je jediným príspevkom mojej generácie smerom k plnohodnotnému európskemu projektu. Všetko, veľa z toho sa urobilo tak, e, ako by sa to nikdy nepodarilo nám, deťom z vojny, tak, ako sme si to predstavovali. Chcem sa poďakovať pánovi Kólovi, bez ktorého by sa toto všetko nebolo mohlo uskutočniť. Weil Helmut Kohl und auch Theo... Že Theo Weigel a Helmut Kohl presadili v Nemecku túto menovú úniu. V mnohých e, regiónoch by to bola situácia podobná a ja by som chcel e, vyjadriť uznanie Vinovi Kolkovi, ktorý zomrel a ktorý značne prispel k Európskej menovej a hospodárskej únii. Takže zostaňme verní jeho posolstvu. Merci beaucoup. Ďakujem veľmi pekne a teraz eh, si vypočujeme ešte vyhlásenie pána Centena, predsedu Euroskupiny. A ďakujem pekne, Jean-Claude. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážený pán predseda Európskej komisie, vážený predseda Európskej centrálnej banky, Jean, drahý Jean-Claude Trichet, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Je to naozaj veľká podsta môcť tu byť dnes s vami a osláviť 20. výročie od zavedenia eura. Euro je jedným z najväčších milníkov v dejinách európskej integrácie. Naša jednotná mena nám dáva veľmi eh, pevný záchytný bod pre tvorbu pracovných miest a rast v celej Európe. Euro sa stalo symbolom európskej identity Stalo sa to veľmi e, bežnou súčasťou života medzi 340 miliónmi ľudí v 19 krajinách eurozóny a dnes má oveľa väčšiu podporu ako kedykoľvek predtým v minulosti. Ehm, je to druhá najviac používaná mena vo svete a tým sa zároveň aj počerkuje a posilňuje prítomnosť eura na globálnej scéne. Viacerí predpokladali spektakulárny pád eura, ale preukázalo sa, že sa mýlili nie všetky tie roky počas posledných 20 boli jednoduché, to je pravda. A finančná kríza, kríza národných dlhov otestovala aj jednotnú menu. Nedostatky v architektúre ekonomickej a menovej únie vyplávali na povrch. Ale aj napriek tomu jednotná mena naďalej vyplávala z tejto krízy silnejšia a to aj vďaka odhodlaným národným politikám a takisto aj vďaka zásadným zlepšeniam v inštitucionálnom rámci e, krajín eurozóny. Zavedenie ESM mechanizmu ako aj bankovej únie významne posilnilo koordináciu ekonomickej politiky a to počerkuje práve tento bod. Dnes e, je eurozóna oblasťou, ktorá má veľkú a robustnú ekonomickú expanziu, ktorá začala v roku 2013. Výhľad je pozitívny. A to aj napriek istému poklesu v tempe aj s tým um, ehm, limitovaným rizikám, ktoré boli akumulované. Napriek tomu tu máme stabilný rast tvorby pracovných miest a to umožňuje, že stále viac ľudí benefituje z tejto hospodárskej expanzie. Takisto vidíme aj to, že vyššia stabilita eh, bankového sektora je naďalej zlepšovanou hodnotou. Veľmi veľa sa nám podarilo dosiahnuť počas posledných 20 rokov. Napriek tomu ale potrebujeme urobiť viac preto, aby sme zabezpečili to, že eurozóna bude lepšie pripravená na zvládanie budúcich kríz. Euroskupina v tomto smere robila eh, svoju úlohu. Eh, naša práca pripravila priestor pre dohodu, ktorú sme dosiahli na decembrovom eurosamite, na to, aby sme posilnili našu jednotnú menu. Toto bol práve ten druhý najväčší reformný balíček eura mimo krizového kontextu. Táto dohoda zabezpečí, aby sme mali účinnejšie a širšie využívanie Európskeho mechanizmu stability a zároveň zabezpečí to, že náš systém e, riešenia bankových kríz bude dôveryhodnejší. Okrem toho, lídry sa zhodli aj na tom, že vytvoria e, rozpočtový nástroj pre eurozónu, pre väčšiu konvergenciu, ako aj budovanie väčšej konkurencieschopnosti. Pevne verím, že tento projekt dlhodobo zabezpečiť to, že euro bude stabilné a inkluzívne. Práca na tejto téme je našou prioritou počas nadchádzajúcich mesiacov, ale Euroskupina bude pracovať aj na ďalších dôležitých témach, akými sú napríklad e, schéma e, zabezpečenia bankových vkladov a riešenie platobnej neschopnosti. Zároveň budeme riešiť a posilňovať e, odolnosť, ako aj hladké a plynulé fungovanie menovej únie. Takýmto spôsobom krajiny eurozóny a ich občania budú v lepšej pozícii, aby dokázali žať benefity a jednotné meny a to počas ďalších 20 rokov, ako aj o mnoho ďalej. Nemôžeme už nikdy e, dostatočne zopakovať to, že euro nikdy nebolo a nie je e, samoučelným nástrojom. Je to práve naopak, je to nástroj, ktorý má zvyšovať prosperitu ľudí v Európe. Je to naša zodpovednosť, aby sme zabezpečili, že to dosiahne tento prísľub a zároveň aj bude plniť túto úlohu v týchto neistých časoch. Preto je našou úlohou vytvoriť e, alebo teda budovať oveľa e, prosperujúcejšiu spoločnosť, inkluzívnejšiu spoločnosť, spoločnosť, ktorá, e, ktorá bude mať trvalé princípy boja proti nerovnostiam v každom členskom štáte, ako aj medzi jednotlivými členskými štátmi. Pevne verím, že dnes spoločne môžeme zdieľať e, túto túžbu, aby ešte dlho žilo euro, aby dlho žilo silné euro. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda Euroskupiny. No a teraz na záver posledné vystúpenie bude e, vystúpenie predsedu e, výboru pre ekonomické a menové záležitosti tohoto parlamentu. Pán Gualtieri, máte slovo, nech sa páči. Vážený pán e, predseda, vážení pani predsedovia, milí kolegovia v mene výboru EKON, by som rád začal tým, že vzdám hold predchádzajúcim aj súčasným poslancom tejto snemovne, ktorí prispeli k úspechu eura a ktorí zároveň posilnili jeho demokratický dohľad a legitimitu. Preto všetkým by som rád vzdal hold môjmu, môjim predchodcom, eh, Karlovi Fokavovi, Kristovi a Cevie Platovi, Perváš Beles a Sharon Bowles a som veľmi rád, že väčšina z nich je dnes tu. od svojho vzniku. Bolo euro veľmi silným ekonomickým nástrojom a zároveň aj veľmi ambiciozným politickým projektom. Poprvé e, je jednotná mena nepred, alebo neodňateľnou súčasťou jednotného trhu, ktorý, e, ktorá zabezpečila jeho prehlbenie a posilnila integrácie hodnotových reťazcov a zároveň aj posilnila silu našich jednotlivých ekonomík. Po druhé, ako práve nám pripomenul aj pán Predseda Draghi, euro je podmienkou pre zachovanie, chránenie a podporu zdieľanej menovej suverenite a to potom, ako Bretton Woodský systém finančných transakcií utrpel veľkú krízu a to predovšetkým platí najmä pre, tých, eh, pre tie zraniteľnejšie štáty eurozóny. Po tretie, euro je eh, uholným kameňom veľmi mierového a užšieho projektu Európskej únie, ktorá má byť globálnym hráčom po konci studenej vojny a po zjednotení Nemecka. Nikdy nezabudneme na tú víziu a odhodlanie Helmuta Kola, Françoisa Mitterranda a Jacques Delora. Inými slovami, silné euro je kľúčovou podmienkou pre ochranu a opätovné spustenie európskeho menového a sociálneho modelu, Um, ktorý čelí transformáciám, ktoré si vyžaduje naša doba. Pred desiatimi rokmi, keď sme oslavovali euro v tejto snemovni, tak vtedy finančná kríza práve sa uh, chystala otriasť týmito základmi. Ale táto kríza nám zároveň dala dve dôležité lekcie. Poprvé, to prvou lekciou bolo to, že napriek tomu, že tento projekt bol neúplný, tak sila a odolnosť eura je pevne zakotvená v spoločnom politickom odhodlaní Eh, ochrániť a zachovať jeho integritu. Práve tu odhodlanie Európskej centrálnej banky a jej predsedu bolo kľúčovým. Euro takýmto spôsobom chránilo ľudí v Európe počas krízy. A samozrejme, mali by sme veľmi jasne rozlišovať medzi eurom a ekonomickými politikami, ktoré boli príjmané počas hospodárskej krízy, vrátane chýb, ktoré sme v tom čase spravili. Druhý eh, dôležitý, druhá dôležitá lekcia je to, že ak chceme dosiahnuť naše ambiciozne ciele, tak odolnosť nestačí. A v tomto smere potrebujeme doplniť našu súčasnú menu veľmi robustným, demokratickým, ekonomickým a sociálnym modelom únie. Nečakajme na ďalšiu krízu na to, aby sme vybudovali nevyhnutné nástroje, ktoré nám pomôžu zabezpečiť stabilitu a spoločnú prosperitu pre všetkých našich občanov. Euro je cestou a práve v tomto momente je nevyhnutné, aby sme sa posunuli vpred. Som si istý, že tento, ako aj ďalší parlament, zohrajú v tomto smere svoju dôležitú úlohu. A teraz eh, nám kvartet kvartet Avena zahrá európsku hymnu.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 Uh, Kolegovia, budeme ďalej pokračovať v hlasovaní. Uh, dovolte mi počerknúť, že máme pomerne výrazné meškanie, takže uh, akékoľvek žiadosti o mimoriadne vystúpenia sa môžu týkať len rokovacieho poriadku, procedurálnych poznámok a naozaj by som žiadal, aby aj tieto vystúpenia boli veľmi stručné. Pán Göniš, máte slovo, nech sa páči. Dovolte mi len pripomenúť celej snemovni eh, nášho bývalého kolegu, bývalého poslanca Európskeho parlamenta, Emilia Bodza, eh, dobrého človeka, štedrého človeka, bývalého karabiniera, ktorý obetoval eh, svoj politický život na boj za ľudí v horách. Chcem ho pripomenúť v tejto snemovni a zároveň chcem povedať, že drahý Herminio, tvoje myšlienky neumierajú. Pán Garneš, ďakujem veľmi pekne Pán Borgecio ešte žiadal slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda si spomenie na článok 25 a viaceré ďalšie články, ktorým sa uplatňujú e, je štatút. 10. decembra byro e, e, odložilo vstup do platnosti až na 65 rokov, eh, teda nástup do dôchodku poslancov a znížila sa suma o 5 došlo k dezindexácii a ešte tu bol návrh ísť ďalej, ktorý bol adresovaný eh, generálnemu tajomníkovi a teda dôchodok niektorých bude chránený. To je o to čudnejšie, že v roku 1990 bol vytvorený tento systém a Eh, kolegovia 15 rokov eh, prispievali s perspektívou, ktorá bola jasne naznačená v oficiálnom dokumente Európskeho parlamentu a už teraz boli porušené práva v marci 2009, ale s prísľubom, že sa nebude už nič, men- nič meniť. Hovorí sa o finančných ťažkostiach tohto penzijného fondu, ale Európsky parlament sám je toho pôvodcom, pretože pri schvalovaní štatútu poslancov roku 2009 rozhodol, že už e, sa nebude prispievať do dôchodkového fondu. Teda logika je taká, že tento režim by sa mal... Um, je vytvorený parlamentom o to teda viac, že dnes, milí kolegovia, poslancovia majú nový režim a nikdy nebudú musieť e, prispievať a od roku 63 rokov, už končím, pán predseda, Doka, do, pokiaľ až budeme zachádzať porušovaním e, našich práv, chceme porušiť prešti, prestíž inštitúcií tým, že porušíme práva najstarších členov tohto zhromaždenia, sa nebude akceptovať e, toto smerom k občanom. Ďakujem pekne, pán Borgecio. Táto téma je rozhodne oveľa komplikovanejšia, ale beriem na vedomie, čo ste povedali a dostanete odpoveď e, ďalej. Pani Andersen, nech sa páči. Vážený pán predseda, na základe rokovacieho poriadku 2245 ehm, chcem eh, upriamiť pozornosť poslancov pani Lily Gervin, ktorá je na hladovke už 69 dní, bola zatknutá pred rokom kvôli tomu, že odmietla inváziu eh, Turecka do Afrinu Viacerí poslanci tohoto parlamentu odmietli túto inváziu tiež, ale ona je na hľadovke proti izolácie Kurdov a, a Abdullaha Očalana. Žiadam predsedu parlamentu, aby preskúmal je predbežné súdne e, rozhodnutie e, z tohto mesiaca a poslal delegáciu poslancov Európskeho parlamentu. Pán predseda prerušuje toto vystúpenie, bohužiaľ nie je to e, tlmočiteľné máme adekvátne priestory preto, aby sme to riešili. Pani Bilbao, posledná. Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, dovolte mi ešte zneužiť na sekundu vašu štedrosť. Mali sme tu diskusiu, aby sme oslavili 20. výročie eura projektu, ktorý je veľmi úspešný, ale dovolte mi upremiť pozornosť aj na to, že 6 ľudí, ktorí vystúpili eh, o úspešnosti tohoto projektu, o prínosoch tohoto projektu, boli muži. Pevne verím, že nebudeme mať ďalších 20 rokov, aby sme nezapojili účinne do týchto procesov aj ženy. Ďakujem pekne, pani Bilbao. Ideme teraz ďalej, budeme hlasovať kým budeme hlasovať, máme ešte jedno oznámenie, ktoré chcem spraviť. Viacero výborov sa rozhodlo, že vstupy do medziinstitucionálnych rokovaní na základe pravidla 69 písmeno C e, podľa rokovacieho poriadku parlamentu správy, ktoré tvoria mandáty pre tieto rokovania, sú k dispozícii na web stránke parlamentu a ich e, mandáty budú sprístupnené aj v zápisnici zo stretnutia podľa pravidla 69 e, písmeno C odsek 2. A členovia alebo politické skupiny, ktoré dosiahnu minimálny požadovaný prach podľa rokovacieho poriadku, to môžu žiadať v písomnej podobe do zajtrajška, do 16. E, januára, do polnoci e, rozhodnutie, e, aby rozhodnutie o vstupe do medzištucionálneho dialógu bolo predmetom hlasovania. Ak nebude takáto, takáto žerosť predložená, tak budeme pokračovať ďalej na základe predložených mandátov a výbory môžu začať s rokovaniami. Teraz poďme ďalej, budeme hlasovať podľa eh, programu a hlasujeme o prvej správe. Je to správa pána Pospíšila zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontrole ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc. Je to jedno hlasovanie, menovité, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Bolo to schválené. Pán Pospíšil, máte slovo. Prepašte, pán predseda, pán Pospíšil tu dnes nemôže e, byť, ale chce, aby sa to poslalo naspäť do výboru. Ďakujem, budeme tam hlasovať rukou. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže bolo to schválené a posiela sa to späť do výboru. Teraz je tu správa Valero o dohody o štatúte medzi EU a Albánskou republikou, ktorá sa týka činnosti vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stranu v Albánskej republike. Menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Bolo to schválené. Ďalšia správa. Správa pána Predu. Protokol dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi európskymi spoločenstvami s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky v Európskej únii. Pán Preda sa chce vyjadriť, alebo nie. Dobre, takže budeme hlasovať menovite. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Opäť správa pána Predu, komplexná dohoda medzi EÚ a Kyrgyzskou republikou. Neobdržal som žiadne písomné námietky proti schváleniu odporúčaní v súlade s e, pravidlom 113, Ocekom 6 je schvál, správa schválená. Ďalej správa pána Fande Kampa, autonómne riadenie vozidel v európskej doprave, jedno hlasovanie, menovité, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Teraz správa Monteiro de Aguiar. Používanie vozidiel prenatých bez vodičov na cestu prepravu tovaru. sa na vrch 32 33. Menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Teraz sa návrhy 28 a 34 menovité. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. sa návrh 29 a 35 menovité. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňte sa vary 30 a 36, menovité, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňte sa návrh 31 a 37, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Zatváram. Zamieta sa taktiež. Teraz sa hlasuje o návrhu komisie. Menovité môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Európsky parlament ukončil prvé čítanie. Teraz pokračujem so správou Filner. Dočasné zrušenie colných preferencií určitých dohôd uzavretých medzi Európskou úniou a určitými tretimi krajinami na vrch 40, predbežná dohoda, menovité hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Schválené. na vrch 41, rukou, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Európsky parlament ukončil prvé čítanie. Teraz správa pani Grapíny, stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti, colníctvo, Pozmeňujúce návrhy 1 až 61. Eh, jeden, jeden blok, to je za rukou, to je proti, to sa zdržal, schválené. Teraz návrh komisie menovite, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pani Grapiny by sa rada vyjadrila. Pani Grapini? Nie, pani Grapini sa vyjadrí, len prosím, buďte trpezliví, pretože hľadá fungujúci mikrofón. Už niekedy technológia nie je dokonalá. Yeah, we now have a microphone. Dobre, už sme našli mikrofón. Ďakujem pekne, pán predseda. Žiadam, aby sa dokument poslal naspäť do výboru, aby sa mohli začať medziinstitucionálne rokovania. Ďakujem, kto je za rukou, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. Takže Európsky parlament ukončil prvé čítanie. Teraz budeme pokračovať správou Hübner zmena štatútu Európskej mesičnej banky. Prepašte, samozrejme, tá predchádzajúca správa ide naspäť do výboru. Takže správa Hübner, zmena štatútu Európskej investičnej banky. Je to jedno hlasovanie, menovité, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. A bolo to schválené. Teraz správa Mlinár. Uplatňovanie hľadiska radovej rovnosti v Európskom parlamente. Budeme hlasovať o odseku 6 pôvodného textu rukou. Prvá časť to je za. To je proti. Kto sa zdržal? Schválené. Druhá časť. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 13 pôvodného textu v dvoch častiach. E, rukou prvá časť to je za. To je proti. Kto sa zdržal? Schválené. Druhá časť to je za. To je proti. Overíme to elektronicky. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Odsek 17 vo častiach rukou, kto je za prvá časť, to je proti. Kto sa zdržal, schválené. Druhá časť, to je za, to je proti. Kto sa zdržal, taktiež to overíme elektronicky. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Bolo to schválené. Odsek 20 pôvodného textu, prvá časť to je za, to je proti. Kto sa zdržal, schválená. Druhá časť to je za, to je proti sa zdržal, opäť overím elektronicky. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek na ponteho textu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Opäť, prepačte, to musíme overiť elektronicky. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A bolo to schválené. Bol by som rád, keby kolegovia ste poriadne dvihali ruky. Odsek 24 v troch častiach. Prvá časť rukou, kto je za, kto je proti. To sa zdržalo schválená druhá časť. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A to bolo schválené. Tretia časť rukou, kto je za, kto je proti. To sa zdržal, zamieta sa. Odsek 27 v dvoch častiach. Prvá časť, to je za. Chcete overiť predchádzajúce hlasovanie, takže otvorím eh, hlasovanie ohľadom eh, tretej časti odseku 24. Môžete, uzatváram hlasovanie. Bolo to schválené. Kolegovia, prosím, dvíhajte pomriadne ruky. Hlasovanie je dlhé. Odsek 27, prvá časť za. Proti zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, overíme. Môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Bolo to schválené. 28 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená druhá časť za, proti, zdržali sa, overíme. Môžete hlasovať elektronicky. Zatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 33 v dvoch častiach. Prvá časť menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Môžete hlasovať menovite. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Menujte hlasovanie ohľadom odseku 34. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Menujte hlasovanie o odseku 35. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Menujte hlasovanie ohľadom 36. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Bolo to schválené. Menujte hlasovanie o 39. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 41 v dvoch častiach rukou. Prvá časť to je za. To je proti sa zdržal, schválená druhá časť za, proti, zdržali sa, overíme to, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 45 pôvodnom textu za, proti, zdržali sa, to je tesné, overíme to, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ocek 50, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, to bolo tesné, takže to overíme, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. už je menej tesné, než som myslel, ale prosím, je to schválené, ale prosím, poriadne zdvíhajte ruky. Teraz budeme hlasovať o úvodnom stanovení je, pozmeňujúce návrh 2, rukou, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz úvodné stanovenie S, menovité, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ustanovené ustanovenie U, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. Ustanovenie V v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. A teraz ustanovenie ako celok, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Gratulujem a teraz prejdeme k správe pána Marinesku, Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy. Je to jedno hlasovanie, hľadom musí sa nejako cel, celku menovité, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Bolo to schválené, gratulujem. Teraz Správa Hayes. Posúdenie využitia rozpočtu EÚ na reformu verejného sektora. Uznesenie ako celok. Menovité môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Bolo to schválené. Gratulujem. Teraz správa GRIP. Usmernenie EÚ a mandát osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ uznesenie ako celok, menujte hlasovanie, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Bolo to schválené. Teraz správa Matias a Urtasun, rodová rovnosť a daňové politiky v EÚ. Pôvodný text odsek 1 v častiach prvá časť rukou, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Odsek 3 pôvodného textu, chcete to overiť? Odsek 1, druhá časť, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Bolo to zamietnuté. Odsek 3 pôvodného textu rukou, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Teraz pozmeňte sa návrh 2, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Bolo to zamietnuté o 4 hlasy. Teraz pozmeň sa návrh 3, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Teraz pôvodný text podnikové zdanenie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Odsek 13 pôvodného textu pôvod... budeme ešte overovať ten podtitulok pôvodného textu. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Áno, ospravedlňujem sa. Prosím, pomáhajte mi a zvíhajte poriadne ruky. Teraz pôvodný text, odsek 13, rukou, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa, odsek 14, prepačte, to bolo úplne jasné, odsek 14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa, odsek 17 pôvodného textu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa, pôvodný text, podtitulok, e, zdanenie kapitálu a bohatstva, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Overím to. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A to bolo schválené. A teraz menovite, pomením sa návrh 4, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Teraz hlasujeme o pozmeňcu návrhu 6. Menovité hlasovanie môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A to bolo zamietnuté o jeden hlas. Teraz odsek 26 pôvodného textu rukou, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal to veríme. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené teraz eh, odsek 28 pôvodného textu rukou, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Overíme to. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 2032, 32, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 2036 36 e, rukou, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 7 rukou, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Odsek 41 sa návrh 8. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa vrať 9 rukou, kto je za, kto je proti. To sa zdržalo schválené. Pozmeň sa návrh, eh, pardon, úvodné stanovenie je do prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa, to bolo tesnejšie, takže to overíme elektronicky. Môžete hlasovať, uzatváram hlasovanie. Schválené. Ustanovenie K.